Pán predseda prichádza. Meine sehr geehrten Damen Vážené dámy a páni, schôdza je otvorená. Zápisnicu zo včerajšej schôdze Zápisnica, ako aj prijaté texty sú k dispozícii. Sú k tomu nejaké výhrady? Nie je tomu tak. Takže zápisnica je tým teda schválená a pristúpime k vystúpeniu Rady a komisie Zasa- zahraničné zasahovanie do demokratických procesov v členských štátoch a v Európe a šírenie dezinformácií v ich rámci. Je to dôležitý bod, ktorý